All right, everybody, welcome. I think we should... Dovolte by som vás všetkých privítal. Asi by sme mali dnes začať s rokovaním. Dovolte by som vás všetkých privítal. Takže poprosím vás, vždycky som tuto chcel chl... tým kladivkom, pretože ma to baví. Super. Takže vás vítam ešte raz. Budúcnosť výroby v Európe to je pilotný projekt EÚ, ktorý pôvodne navrhol Európsky parlament. A pokiaľ viem, tak mm, ko- koordinátor SAD z ITRE výboru navrhol túto iniciatívu, navrhla túto iniciatívu Irene Mandl. Bola to na roky 2014 a 2015 pôvodne výskumný projekt, e, pridelila Európska komisia Eurofundu e, tomu inštitútu pre skúmanie životných a pracovných podmienok v EU E, ITRE a EMP sa dohodli vypočuť si také strednodobé hodnotenie e, výskumného projektu na dnešnom spoločnom zasadnutí týchto dvoch výborov. Výmena názorov je dnes veľmi relevantná, keďže komisia nedávno zverejnila oznámenie o obnovenej priemyselnej politike, pani komisárka Bienkovská predstavila hlavné črty na zasadnutí výboru ITRE 2. oktobra a ITRE sa rozhodol e, po tomto oznámení položiť ústnú otázku na komisiu. Takže sme radi, že máme dnes spoločné zasadnutie dvoch výborov a s potešením odovzdám slovo pani Úckok na úvodné slova a na a na predsedanie dnešného zasadnutia. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja takisto srdečne vítam všetkých účastníkov, predovšetkým našich kolegov a expertov z Eurofund, ktorí sa s nami podelia o prvé informácie o pilotnom projekte a sme veľmi radi, že spolu organizujeme túto výmenu názorov samozrejme s výborom ITRE. Po dlhom období počas ktorého sme sa zameriavali predovšetkým na sektor služieb. Za posledné 10 ročie sme zaznamenali akési prehodnotenie e, e, výroby, výroby ako zdroja rastu našich hospodárstiev a tvorbu pracovných príležitostí. A preto Európsky parlament prijal iniciatívu e, požiadať o pilotný projekt, ktorý spomenul kolega Budúcnosť výroby v Európe. Jedná sa o, dve, bolo to na roky 2015 až 2019 a Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok e, Eurofund získala túto výskumnú úlohu. Výskum, vývoj a výroba idú ruka v ruke a to si samozrejme nielenže uvedomujeme, ale uvedomujeme si aj to, že je to veľmi dôležité, aby sme zachovali konkurencieschopné európske hospodárstvo. Je dôležité si uvedomiť, že dnes viac ako tri štvrtiny vývozu Európy sú e, tovary, výrobné tovary. Niekedy na to zabúdame dnešné rýchle tempo a e, technologických inovácií a ich používania vo veľkom zaznamenajú významné, zavedú významné zmeny do sektora výroby a dôsledky týchto zmien si len ťažko vieme predstaviť. Niektorí pozorovatelia dokonca hovoria o novej priemyselnej revolúcii. Svet sa stále viac globalizuje a výrobné faktory uh, sú, nie sú viazané na miesto a preto je dôležité, aby Európa bola na poprednom mieste tohto nového vývoja, aby sme si zachovali našu konkurencieschopnosť a zabezpečili hospodársky rast a pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí žijú v Európe. Jednou črtou tohto nového vývoja je aj to, že výroba pravdepodobne bude menej prácna a je potrebné zabezpečiť to, aby tie miesta, o ktoré prídeme vo výrobe, nahradíme rastom pracovných príležitostí inde, v iných sektoroch hospodárstva. E, tak ako sme spravili za posledné 10 ročie minulého storočia, keď naše výrobné sektory boli exponované prvej vlne globalizácie veľmi zaujímavé veci pre výbor EMP a pre to, čo robíme tu, je práve dopad na príjmy, sociálne zabezpečenie, na pracovnoprávne podmienky, metódy práce, pracovné podmienky a na požadované zručnosti, odbornú prípravu. A potrebujeme zároveň zabezpečiť aj to, aby tí zraniteľnejší občania udržali krok s týmto novým vývojom a požiadavkami, ktorý prináša, aby spoločnosť bola naďalej inkluzívna a podporovala všetkých, ktorí to potrebujú. E, na trhu práce množstvo výťazov, ale sú tu aj niektorí, ktorí môžu prehrať a zaznamenávame to už dnes. A našou povinnosťou je zabezpečiť, aby všetci držali spoločnosť spolu a dnešná výmena názorov bude zdrojom informácií pre ďalšiu prácu parlamentu. A už teraz sa teším ako na prezentácie, tak aj na diskusiu s mm, poslancami. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz odovzdám slovo zástupcovi Eurofund, pán Donald Story, hlavný e, výskumný pracovník. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za relevantnú prezentáciu tejto témy budúcnosť výroby. Je množstvo dôvodov, prečo by sme sa mali zamýšľať nad budúcnosťou výroby z priemyselnej, pohľadu priemyselnej politiky, politiky zamestnanosti a celkovej hospodárskej politiky Európskej únie. Uh, jeden z dôvodov je práve technologický rozvoj ktorý, ako sa zdá, napreduje stále rýchlejšie. Pilotný projekt chválil parlament v roku 2013. Pre všetkým e, je to výskumný projekt, antitypačný výskumný projekt a e, vyňal som iba zo pár citátov z pôvodného dokumentu parlamentu. E, Cieľom v rámci dohody bol, aby DG Grow aj po v roku 2015 a potom v apríli 2019, teda od 2015 do 2019 s DG Grow sme diskutovali a pre, tí nám poskytli e, dôležité vstupné informácie e, ako témy tohto výskumu. Musíme zabezpečiť akýsi monitor, ktorý zabezpečí unikátne prvé údaje o činnosti, výrobnej činnosti v Európe online a takisto je dôležité toto aj v súvislosti s novou politikou súdržnosti e, v súvislosti s kapacitou priemyselnej politiky. A tieto dva projekty e, mm, rozoberiem e, viac do detajlov. Eh, systém správy eh, je pomerne jednoduchý, ale vyhovuje nám, zásadáme ročne. Dnes eh, do obeda sme asi 4 stretnutia s tými riaditeľstvami, generálnymi riaditeľstvami komisie, ktoré sú relevantné ako aj so zástupcami sociálnych partnerov. Prejdem teda na prezentáciu. Na toto máme pripravené e, priesvitky, Európsky monitor presúvania priemyslu, mapovanie priemyselnej politiky aj kapacity aký ďalej. Mám len 12 minút, takže to musím naozaj prebehnúť e, veľmi cieľene. Veľkou časťou, veľkým podprojektom v rámci tohto pilotného projektu Budúcnosť výroby sú kvantitatívne scenáre budúcnosti výroby v Európe, kde, na ktorých sme len začali pracovať. E, e je trošku ťažké teraz nejak sformulovať nejaké zmysluplné scenáre, ktoré by sa dali implementovať zmysluplným e, spôsobom v rámci zložitých makroekonomických modelov. Máme zatiaľ také predbežné výsledky, o ktorých vám poviem. E, výsledky jedného zo scenárov na tému, čo sa stane so zamestnanosťou v Európe, predovšetkým v výrobnom sektore pri plnom dodržianí Parížskej dohody o klimatických zmenách. To je relevantné v rámci aktuálneho makroekonomického modelu a momentálne je to globálny model, E, dokonca vnímame aj dopad výroby na celý svet, čo sa týka zamestnanosti. A v podstate výsledky pre Európu sú veľmi dobré. Je to veľmi atraktívny scenár, táto Parížská dohoda pre Európu. Vyžaduje si množstvo verejných investícií na začiatku procesu a je to naozaj kenzianský násobiaci efekt, multiplikačný efekt e, a má to celú škálu pozitívnych dopadov po celej Európe, pre všetkým v oblasti výroby. Viac ako milión pracovných príležitostí sa vytvorí cez verejné investície, ktoré sú potrebné na dodržanie Parížskej dohody. O veľkej väčšine sa jedná o navýšenie pracovných miest, hlavne v Nemecku, ale prekvapivo pre mňa, ale ináč je to logické, keď sa pozrite na model, e, významný nárast zamestnanosti vo Francúzsku, Španielsku teda nielen v Nemecku, pôjdem ďalej. Uvedomujem si, že mám málo času, tak tzv. reshoring monitor, to je prostriedok na systematické zbieranie informácií z rôznych zdrojov, médií, odborných časopisov, odborových organizácií, pomerne široký záber zdrojov, kde sa snažíme sledovať všetky prípady návratu priemyslu späť do Európy. E, to znamená, e, aby sme hovorili o návrate výroby do Európy, musí sa jednať o výrobu, ktorá bola pôvodne v Európe, potom sa presunula do zahraničia a teraz sa vracia do Európy. E, hlavné zistenia svedčia o tom, že je tu pomerne malý nárast. Z tých 150 prípadov, ktoré sme zistili od začiatku, len v 21 prípadoch došlo k vytvoreniu viac ako 100 pracovných príležitostí na jeden prípad. Čiže nie je to nejaký obrovský zdroj eh, eh, rastu zamestnanosti vo výrobných sektoroch, aspoň nie momentálne. Je to veľmi bohatý zdroj informácií aj o firmách, aj informácií o tom, čo bolo presunuté do zahraničia, čo sa vrátilo naspäť do Európy, aká časť výroby, aké boli dôvody e, presunutia do zahraničia a návratu späť, ako aj e, politika e, a dopady na členské štáty pred tromi či štyrmi rokmi to bolo pomerne obľúbená téma a vieme, že vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku, vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve boli iniciatívy. Myslím, že Peter Dye E, tieto iniciatívy nemali dostatočné prostriedky vyčlenené, ani nejak neboli veľmi dobre presadzované. Mám taký dojem, že v kontexte aktivít návratu priemyslu do Európy e, v inej časti sveta pre všetkým na druhej strane Atlantiku, e, ak to nie je prvý prístup Európy, aspoň nejaké posilnenie týchto aktivít v následných krokoch z európskeho pohľadu by sme mali zvážiť. Odovzdám slovo kolegyni. Ďakujem pekne. Jeden z ďalších výskumných projektov v rámci pilotného projektu Budúcnosť výroby sa týka politických aspektov, predovšetkým kapacita regionálnej priemyselnej politiky, pre všetkým nás zaujíma, aké sú kapacity na regionálnej úrovni e, v rámci priemyselnej politiky, jej prípravy a jej e, uplatňovania. Tu sme analyzovali 9 rôznych regiónov v Európe a pokúšali sme sa preskúmať tie orientácie e, regionálnej priemyselnej politiky. Ako vyzerajú, koho zapájajú, ako prebiehajú procesy prípravy a implementácie. A čo by sme mohli identifikovať ako osvedčenú prax, e, ktorej cieľom je zabezpečiť naozaj úspešné zaujímavé iniciatívy. Naše zistenia. Na regionálnej úrovni nie sú nejaké špecifické dokumenty, ktoré riešia regionálnu priemyselnú politiku. Väčšinou sa o tom hovorí ako o hospodárskom rozvoji, regionálnom rozvoji e, v jednotlivých oblastiach Zaujímavé je aj to, že je tu predsa len škála rôznych oblastí politik, ktoré sú tým pokryté. Pre vás najzaujímavejšia je asi oblasť zamestnanosti, trh práce, politiky trhu práce. To je tak nepriamo pokryté regionálnou priemyselnou politikou. Nie je to priamo vyjadrené v tejto politike. Avšak e na regionálnej úrovni si ľudia uvedomujú význam kvalifikovanej pracovnej síly v regióne, predovšetkým e, v súvislosti s budúcou orientáciou politik. E, region kapacity regionálnej priemyselnej politiky. Tie závisia na jednej strane od inštitucionálnych štruktúr, autonómnosti regionov, ale zároveň v končnom dôsledku o ľudských zdrojov v jednotlivých inštitúciách, ktoré e, sú zapojené do týchto procesov. To znamená nielen početne, ale aj z hľadiska e, dizajnu, implementácie politiky, kvalifikácie e, ľudských zdrojov. E, to sú také priezové zistenia, ktoré sme zaznamenali vo viacerých regiónoch, e, ktoré sme skúmali. Monitoring a hodnotenie, to je pomerne taká veľká slabina v týchto regiónoch. Ak sa to robí, tak skôr na jednotlivých nástrojoch, na jednotlivých opatreniach, ale nie na celkovej politike či strategickej, či strategické úrovni. E, E, čo súvisí s aspektom kapacity a sú tu problémy e, s možnosťou poučenia sa a zlepšenia politik. Čo sa týka osvedčených postupov, tu máte rôzne aspekty, e, systém správy politiky, dizajn politiky a tzv. mix politik. Takisto to závisí od jednotlivých prípadov a čo skoro vydáme celkovú správu. Tu chcem spomenúť len jednu dôležitú vec, keďže riešime regionálne veci a existujú veľké rozdiely medzi regiónmi, tak je veľmi dôležitý kontext. To znamená, jeden osvedčený postup v jednom regióne sa len ťažko dá aplikovať e, automaticky e, do iného regiónu. Um, uh, Keď sme začali s týmto projektom, tak sme tento modul nazvali science fiction uh, projekt. Science fiction sa stal science fact, uh, nie fikciou, ale faktom. Um, máme tzv. technológiu, ktorá mení mení hru, by sa dalo povedať. Internet veci, priemyselná biotechnológia, um, priemyselná robotika, elektrické vozidlá, aditívna výroba a tak ďalej. To všetko súvisí s budúcnosťou e, výroby. Niektoré z týchto faktorov sú procesy, sú iné veci, ktoré posúvajú napríklad robotiku, platí to pre všetky sektory, sú to generické procesy, in, elektrické vozidla a biotechnológie sú skôr špecifické pre jednotlivé produkty. dopady na proces výroby. Toto len taký stručný prehľad. Je jasné, že stále väčšia centralizovanosť digitálnej informácie výrobných procesov platí všade, všade, všade sa používa digitalizácia a to už teraz má pomerne konkrétne dopady na e, pracovnú silu. Napríklad General Electric, americká nadnárodná spoločnosť, začala teraz s bezplatnými kurzami počas pracovnej doby pre všetkých zamestnancov, nielen pre vedenie, ale pre všetkých zamestnancov, pre všetky úrovne kvalifikácie na tému digitalizácie. Je veľmi dôležité, aby pracujúci si uvedomili dopady digitalizácie a, pri, a príležitosti, ktoré digitalizácia prináša. Samozrejme, dôležitou súčasťou budúcnosti výroby a týchto technológií je možnosť nie len výroby čierneho Fordu, ale naozaj e, možnosť šiť na mieru a vo veľkom. Šiť na mieru produkty pre klientov vo veľkom. Takisto je tzv. servitizácia výroby, to znamená, e, strácajú sa hranice medzi výrobou a službami a dostávame sa naozaj na inú úroveň, E, pri digitalizácii, už nehovorím iba o internete veci, ale v podstate e, všetko je digitalizované, dokonca produkt aj už keď je v rukách spotrebiteľa. A toto splývanie medzi výrobou a službami je jednoznačné. E, vyššie využívanie zdrojov, je tu doľaďovanie, lepšie využívanie energie, odpadu, spracovanie odpadu, celoplošne tieto technológie veľkou mierou prispeli k týmto zmenám. Sú tu takisto veľké synergie, ktoré existujú medzi technológiami. Nemáme čas sa do toho teraz pustiť to bol len taký náčrt. A na záver tejto časti poviem niečo o očakávaných dopadoch pre zamestnanosť. Obávam sa, asi to môžeme očakávať, že tu bude štrukturálny pokles e, výroby v Európe, v samotnom sektore výroby. E, pracovné miesta vo výrobe asi budú stále na ústupe, bude ich stále menej a menej. Ale myslím si, že to umožní do väčšej miery E, zabezpečiť výrobu v Európe a to samo o sebe povedie k tvorbe iných pracovných príležitostí v iných sektoroch, e, ako budeme, keď budeme hovoriť o ďalších sektoroch. Potom v podstate e, mm, zvyšovanie kvalifikácie, to je bežný proces, stále viac vyššie vzdelaných, viac manažerov a menej radových pracovníkov pásových pri páse to je bežný proces a ten sa zintenzívňuje. E, reštrukturalizácia, nové pracovné miesta, data, tu je kľúčové slovo, ale aj sieťová bezpečnosť, e, analýza priemyselných dát, samozrejme s kombináciou tradičných profilov a veľkých dát. Pracovné podmienky, samozrejme, tu sú výhody, je tu potenciálny pokles nebezpečnej ľudskej práce, minimálne tej fyzickej ľudskej práce a sú tu aj určité problémy. Môže to e, posunúť výrobný proces na pomerne extrémnu úroveň e, sledovanie nielen pracovníkov vo výrobe, ale aj v službách, e, ktorí, ľudí, ktorí ponúkajú tieto produkty, sú to dáta, ktoré sú k dispozícii a všetko sa premieta na dáta sú tu teda aj určité problémy, potenciálne problémy, ktoré nás čakajú e, s ohľadom integrity, utajenia osobných údajov a potenciálne intenzifikácie práce e, roboty. Áno, za posledných 5 rokov od Frankensteina cez ďalšiu robotizáciu vo filmoch to vidíme e, veľa, ale naozaj, čo sa týka robotiky, to sú vážne veci. Takisto stále viac práce na digitálnych platformách, kde v podstate manažer nie je človekom, manažerom je nejaký algoritmus a uh, musíme čo sa obratne sa pochopili vlastne, čo to znamená. To sú veci, ktoré sa však už teraz dejú a vieme o tom veľmi málo, ale určite môžeme očakávať pomerne problematické veci v tejto oblasti. Samozrejme, mnohé pracovné podmienky a dopady na pracovné podmienky sú špecifické pre jednotlivé sektory, takže nebudem to rozvádzať, uvedol som iba zo pár príkladov. Čo sa týka sociálneho dialógu, veľmi málo pozornosti sa doteraz venovalo tejto téme. Niektorí sociálni partneri sú aktívni všeobecne. To súčasť priemyselnej politiky, čiže je to premietnuté aj do systému učňovskej prípravy, Mm, jediná krajina, kde to vyzerá, ako by mali naozaj skutočnú stratégiu, je tzv. nemecká stratégia Industrie 4.0 e, spolu s práca 4.0, Arbeit 4.0. E, nové technologické firmy majú menej vysokokvalifikovaných kvalifikovaných pracovníkov, individuálna práca, čiže menej pobytu na pracovisku. Je to bežné a je to veľká výzva pre odbory v budúcnosti. Nehovorím, že to nie je možné. Máme viacero členských štátov, tuším dva sú zastúpené tu na tomto pódiu, kde dokonca aj vysoko kvalifikovaní, dobre platení pracovníci sú dobre organizovaní v odboroch a sociálny dialog je na vysokej úrovni. Poďme ešte ďalš- k ďalšej téme. A síce je to projekt zameraný na podnikateľstvo a internacionalizáciu malých a stredných podnikov. Nazývame to Born Globals, čiže malé firmy, ktoré sa bezprostredne potom, ako sa založia alebo ako vzniknú, sa veľmi rýchlo zapoja do medzinárodných aktivít. Takže to sú mladé, inovatívne firmy, ktoré zároveň majú veľmi veľký medzinárodný presah, sú minimálne v dvoch, troch zahraničných krajinách a veľká časť ich eh, predaja eh, vyplýva alebo plinie práve z medzinárodného trhu. A to, čo by sme v rámci tohoto projektu chceli preskúmať, je, aká je úloha v medzárodných zadavateľských reťazcoch a zároveň ako by lepšie a či vôbec mohli podporovať tvorbu verejnej politiky. A to, čo sme tu identifikovali pre tieto e, podniky, ktoré sa rodia globálnymi, je to, že v tomto smere je naozaj internacionalizácia kľúčová, je to veľmi silná časť ich podnikateľského plánu ich celý model, celý ich spôsob e, fungovania, modus operandi je napojený na medzárodné podnikanie. Dôvodom preto je práve to, že sú zapojení práve do vytvorania inovatívnych niž produktov, pre ktorých by národný trh bol príliš malý. Na to, aby boli udržateľní a konkurencieschopne musia byť medzinárodní. Väčšinou sú to malé firmy. V našej skupine tých prípadových štúdií máme firmy e, od 5 do 510 zamestnancov, ale sú veľmi dynamicky v tvorbe pracovných miest a zároveň aj pracovné podmienky v týchto firmách e, sa zdá, že sú pomerne dobré. Rovnako personál je vysoko kvalifikovaný, vysoko vzdelaný a čo je zaujímavé, sú to najmä mladší e, zamestnanci. E, v rámci dodavateľského reťazca môžu mať rôznu pozíciu, tam nie je nejaká všeobecná tendencia, ale zdá sa, že jednajú predovšetkým ako takí facilitátori, napomáhači ostatným aktorom na dodavateľskom reťazci. Interakcia medzi týmito firmami Born Global a ostatnými a firmami je veľmi e, výhodná pre všetky zapojené strany, ale tá miera pozitívnych aspektov, ktoré z tohoto môžu byť e, vyťažené, silne závislí od toho, ako je nastavený dodavateľský reťazec aby teda všetky firmy mali podobné vzťahy, podobné parametre, podobnú e, rovnováhu v rámci dodavateľského reťazca. Čo sa týka týchto born globals, teda zrodených e, globálnych firiem, dôležité je, že je majú globálne alebo celkovo majú lepšiu konkurencieschopnosť, lepší prístup na trhu na trhy, ale zároveň je dôležité, aby sme im zlepšili ich podmienky a aby aj dodavateľské reťazce zlepšovali ich produkty a ich procesy, takže aby sme naozaj dokázali materializovať ich perspektívu na dlhodobú. E, ďalej vidíme tu celý taký, celé spektrum e, medzinárodnej podpory v rámci Európy od verejných aktérov ako vlády a sociálni partnery alebo kombinácia týchto aktérov, ktorí väčšinou sú zapojení do tvorby širších politik a širšej stratégie, takže málo kedy vidíme nejaké dedikované nástroje. To, čo tu vidíme, je to, že veľká časť týchto firiem je špecificky zameraná na malé a stredné podniky, ale táto špecifická cieľová skupina týchto malých firiem, ktoré sa stali medzinárodnými, um, tak to je častokrát pomerne limitované a obmedzené. A môže to vyplývať aj z toho, že majú častokrát eh, špecifickejšie potreby než ostatné malé a stredné podniky. Čo tu vyplýva z našej politické analýzy je to, že opatrenia pre internacionalizáciu, ktoré majú špecifický rozmer poskytovania prístupu k financovaniu a potenciálu pre networking, ktoré sú šité na mieru špecifickým potrebám malých a stredných podnikov, na druhej strane ale tiež ponúkajú široké spektrum odlišných nástrojov, ktoré sú výhodnejšie alebo účinnejšie, čo sa týka aj anekdotických dôkazov, ktoré dnes máme. A zároveň je dôležité zároveň je dôležité vnímať aj ten problém, že napriek tejto, tom, tomuto širokému spektru nástrojov, ktoré sú k dispozícii, tak veľa týchto firiem ani nevie, čo všetko tu je, preto aby, aby bolo ponúknuté, lebo tieto nástroje nie sú veľmi dobre propagované alebo nie sú dostatočne transparentné pre firmy najmä v rámci ich, e, najmä kvôli tým rozdielom, ktoré medzi danými firmami sú a preto veľmi ťažko pre firmy identifikovať to, ktoré nástroje sú pre nich najzaujímavejšie. Ďalším aspektom, ktorý je pomerne častý v rámci verejnej podpory, je aj to, že administratívne bremeno je stále veľkou témou, pre všetkým pre malé firmy, napriek všetkým aktivitám, ktoré boli vykonané počas posledných niekoľkých rokov. Ale čo je zaujímavé, s týmto, týmito podpornými nástrojmi administratívne bremeno nie je len um, akési um, problémom alebo zádrhelom pre firmy, ale vlastne aj pre celkovú zmysluplnosť a uplatnenie daných nástrojov. Dobre, už by sme prekročili náš rečničký čas a tým im pole odobraté slovo. Ďakujem veľmi pekne obom rečníkom, hovorí pani predsedajúca. Prejdeme teraz e, k otázkam, takže dávam priestor poslancom e, pre veľmi krátke otázky, veľmi krátke vystúpenie. Viacerí z nich budú vlastne aj koordinátori. Koordinátor pre eh, Ample tu nie je za EPP, ale je tu ale je tu koordinátor za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Pokúsi sa vtesnať otázku do jednej minúty. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Takisto ďakujem aj za, tento, za túto veľkú Ehm, tento veľký balík eh, do informácií. Nestihla som to celé prečítať, ospravedlňujem sa, ale mám tri krátke otázky a pevne verím, že mi budete vedieť eh, odpovedať alebo povedať vaše názory na tieto otázky. Hm, prvá téma tam, čo ma zaujíma, je otázka, otázka účasti zamestnancov v rámci um, tvorby podnikového práva, pretože v rámci týchto nových technologických firiem vidíme, že tu je oveľa viac taký individualizovaný vzťah so zamestnancami. Takže mohli by ste prosím povedať prípadne niečo obsiahlejšie k tomuto bodu, k zastúpeniu e, pracujúcich v rámci tohoto e, nového e, typu zamestnaní. Druhá otázka. Máte vo vašich dátach takisto aj akúsi Ehm, hĺbkovejšiu analýzu ohľadom e, tých no, kvality tých novovytvorených pracovných miest. Čiže máme tu aj nejakú predstavu o tom, aké typy pracovných miest sú e, vlastne opätovne prenavrátené do Európy, alebo vo všeobecnosti samozrejme sa tešíme z každého pracovného miesta, ktoré sa vráca do Európy, ale boli by sme zároveň aj radi, aby sme v podstate neorganizovali nový zápas alebo nový závod na A tretia otázka je otázka vzdelávania. A to tiež môže súvisieť s touto regionálnou politikou, lebo sa nazdávam, že keď sa pozriete na tú celkovú situáciu v Európe, tak e, musíte vidieť, že niektoré časti Euró- Európy sú postihnuté veľmi zásadne deindustrializáciou. A to sú najčastejšie aj tie regióny, ktoré nemajú nejakú e, veľkú e, rozpočtovú kapacitu. Takže v takýchto re- e, regiónoch je práve najväčšia potreba preškolovania a pretrenovania zamestnancov, tam je najakutnejšia a trochu som znepokojená, aký, aké potenciálne e, nedostatky v investíciách do zručnosti a do vedomostí majú takéto regióny. Takže či máte nejaké zistenia, ktoré by nám mohli v tomto napomôcť posunúť sa v týchto témach, bola by som vďačná. Ďakujem pekne. Dobre. Ostatní budete mať tiež dve minúty. Pani McIntyre, koordinátorka pre Ample za EKR. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A ďakujem takisto veľmi pekne aj za veľmi zaujímavú prezentáciu. A predovšetkým ma zaujala tá myšlienka navracania pracovných miest do Európy. Výbor EMPL mal k tomuto vypočutie ešte v septembri 2015 ohľadom prenavracania pracovných miest do Európy. Boli sme v tom čase pomerne veľa práce, ktorá bola zameraná na výskum tých konkrétnych faktorov je tu značná potreba znižovania nákladov na, na, na energie, ako aj zabezpečenie stabilných dodávok energie. To je jeden z tých veľkých faktorov, ktoré viedli k offshoringu, teda odlivu pracovných miest. Ďalej je to otázka zručnosti a zabezpečenia adekvátnych zručností. Potom je to prístup k financovaniu, predovšetkým pre malé podniky. To je tiež taká ďalšia téma, ktorá rezonovala. No a v neposlednom rade to je potreba znižovať regulačné vremeno pre malé a stredné podniky. Myslím si, že veľmi často to súvisí aj so zjednodušením legislatívy a nie znižovaním miery ochrany pracujúcich. Ale aby sme sa pozreli na to, ako môžeme tú legislatívu zjednodušiť, aby ako malý podnik si nemuseli tráviť príliš veľa času tým, že budete nejaké právne v nejakej, nejakom HR oddelení, kde vám budú hovoriť, čo môžete a čo nemôžete, ale komisár Tunen bol e, v tomto smere veľmi naozaj jednoznačný ktorý hovoril o tom, ako môžeme pomôcť malým a stredným podnikom. Ďalej, čo sa týka počtu pracovných miest, ktoré sa vrátili do Európy, e, e, tam sa hovorí, že strajte sa o drobné a veľké peniaze sa už postarajú same o seba. A naozaj vidím, že vidíme pomerne veľký úspech v tom, ako sa vracajú pracovné miesta do Európy. Napríklad Jaguar Land Rover e, prenavrátil 1300 pracovných miest a v marci tohoto roka Vodafone prinavrátil 2100 pracovných miest. A myslím si, že väčšina tých firiem, ktoré prinavracajú pracovné miesta, identifikujú kvalitu a blízkosť ako kľúčové faktory. Kvalita je samozrejme kľúčom, ale je to aj o mnoho jednoduchšie um, zavolať niekomu na konci cesty, aby vám to doručili, namiesto toho, aby ste museli e-mailovať do Číny a čakať niekoľko týždňov. Takže skrátené časy dodávok sú tiež veľmi dôležitým faktorom. A viem, že v Spojenom kráľovstve, kráľovstve Združenia výrobcov vo svojom výskume identifikovali práve ohľad o otázky kvality ako kľúčový faktor pri, pri navracení pracovných miest do Európy. Najmä e, pri malých firmách je kvalita tým kľúčovým faktorom pre prinavracanie pracovných miest do Európy. Takže do akej miery podľa vás to politické prostredie, ktoré vytvárame v Európe, môže pomáhať výrobcom tak, aby úspeli v globálnom hospodárstve? A ako tvorcovia politík, aké opatrenia podľa vás musíme zaviesť my, tak aby sme dokázali vytvoriť prostredie, ktoré bude pomáhať výrobe v Európe? Ďakujem pekne. Teraz pani Výming zastupuje tak výbory MPL ako aj ITRE. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V mene pána Klaverta Žambona mám dve otázky. Aký dopad, ak nejaký, videl Eurofond v rámci investícií v tejto oblasti z európskych fondov, predovšetkým z Európskeho fondu pre strategické investície EFSI, počas vášho výskumu. Ďalej, E, vidíte tu aj priestor pre zacielené využívanie FC a iných nástrojov EÚ, tak aby sme mohli podporiť oblasti ako je napríklad internacionalizácia malých a stredných podnikov, Born Globals alebo inovácia vedia výskumu, ktoré by e, stimulovali tvorbu ďalších pracovných miest. Ďalšia otázka podľa panorámy zručností je pokročilá výroba nič, oblasť, ktorá sa očakáva, že bude rásť a zdvojnásobí sa celkový objem až do roku 2020 a tomu práve dosvedčuje, alebo, alebo potvrdila to aj vaša prezentácia, ktorá hovorila o tých základných zmenách, ktoré ovplyvňuje tento sektor. Nie len, že teda tu bude väčší dopyt po um, kvalitnejších pracovných miestach na úrovni absolventov, ale aj to, že všetci zamestnanci v priemysle budú potrebovať zvýšené technické a digitálne zručnosti, tak aby sa vyhli nedostatkom zručnosti a zároveň aby mohli byť eh, dlhodobo zamestnaní. V tejto oblasti viete počerknúť oblasti v tomto sektore, ktoré eh, predstavujú najväčšie možnosti pre zamestnanie a zároveň, aké typy zručnosti sú potrebné preto, aby sme eh, mohli využiť tento potenciál rastu. Vidíte tú úlohu alebo priestor pre sociálnych partnerov, aby dokázali spolupracovať konštruktívne, takže naplnia e, dopyt po týchto nových technologických zmenách a máte nejaké príklady úspešných postupov, ktoré by už boli v praxi zavedené? Ďakujem pekne. Ďakujem. Vráťme sa teraz k expertom. Pevne verím, že sa vám podarí aspoň časí to otázok zodpovedať. To boli naozaj dobré otázky, ďakujem veľmi pekne e, Začnem tým, že ja odpoviem tie najľahšie otázky a kolegy nechám tie ťažké. Pani poslankyňa, vaša prvá otázka ohľadom zapájania zamestnancov. Áno, tá indikácia je skôr taká, že je to pomerne ťažký, to sú pomerne ťažké sektory, s ktorými sa dá intenzívne komunikovať, ale väčšinou to býva tak, že nové startupy, nové firmy, bez ohľadu na to, z akého sektora pochádzajú, nie sú mm, si možno dobre vedomé toho, aké hodnoty prenaša zapájanie zamestnanca sociálny dialog. A pre nich je dôležité, aby to bolo stabilné a, a dlhodobo transparentné, ale ak by som ja mal zabezpečovať, alebo ak by, ja by som zistoval zapájanie zamestnancov v kontexte tejto správy, viac by ma znepokojovala otázka zamestnávania alebo tá zapájania e, zamestnancov do tých veľkých štruktúrálnych zmien, ktoré sa pretavia do podoby súčasných pracovných miest. Myslím si, že otázka informovania, konzultácie o týchto štruktúrálnych zmenách a um, riadená reštrukturalizácia podnikov. Počas najbližšej dekády toto budú témy, ktoré budú naozaj rezonovať silno v popredí a zapájanie e, partnerov, e, sociálnych partnerov a zamestnancov do tohoto procesu je kľúčovým predpokladom preto, aby sme zabezpečili e, rozumný a dobre riadený proces, ktorý bude v konečnom úsledku pozitívny. Kvalita pracovných miest, ktoré sa navracajú do Európy, nuž e, e, odpoviem aj na otázku pani McIntyre. Môžem len potvrdiť to, čo ste hovorili, ohľadom motivácie, preto aby sa v pracovné miesta vracali, je to blízkosť, ako ste už spomínali ale v našom prípade je to otázka opäť znova a znova je to otázka zabezpečovania kvality. Pretože práve pri týchto ďaleko lokalizovaných aktivitách, najmä keď hovoríme o call centrách, tak takéto zabezpečovanie kvality sa nedá zabezpečiť a zaručiť. A to je najčastejším spomínaným faktorom, prečo sa pracovné miesta e, vrácajú. Takže práve preto e, európske firmy oceňujú talenty a kapacitu e, svojej pracovnej sily. Treba teraz dúfať, že im platia dosť, e, že sa s ním k ním dobre správajú, ale rozhodne je to práve kvalita týchto služieb, ktorú, ktoré sú zabezpečované v Európe, ktorá práve zabezpečila návrat pracovných miest do Európy. Uh, uh a ešte jedna poznámočka. Možno som prebehol tú prezentáciu príliš rýchlo, ale my za dva posledné roky sme videli, že v tej našej databáze tak najviac sa vlastne tých pracovn... ten, um, ten najväčšia vlastne, najväčší prípad bolo s Vodafónom. Teraz uh, otázka je, akú politiku zastávať a presadzovať. Tam sme pomerne opatrení, hlavne čo sa týka Eurofundu a pridružených aktivít obvykle hovoríme o tzv. možnostiach politiky. My sme teda vedci, výskumníci, snažíme sa podložiť naše odporúčania naozaj dôkazmi a tým výskumom, hlavne čo sa týka konkrétnych tém. Keď sa bavím konkrétne o tejto téme, Hlavne čo sa týka za zabezpečovania, e, tak tam tá politika nejaká konkrétna je treba. Ani Francúzsko, ani Taliansko e, nemali žiadnu politiku ohľadne reshoringu, teda návratu priemyslu do e, krajiny pôvodu, do EÚ. Je treba vytvoriť si tie pracovné skupiny, tzv. tax force, e, mobilizovať verejnú správu a je treba mať nejakú jasnú, konkrétnu politiku, nie, nechať to bežať samozpádom. Takže toľko, čo som ja chcel povedať. Dobre, ja by som rada zareagovala na ostatné. Chcem povedať len jednu vec ohľadne zastúpenia zamestnancov. Uh, Ehm, vidíme pri malých firmách, že malých európskych firmách vlastne problém zastúpenia zamestnancov neexistuje, pretože oni sú priamo už zo štruktúry veci zastúpení. Nie len, že sú členmi týmu, ktorí majú, sú poverení nejakou úlohou, ktorú teda splnia. Zdá sa, že je nejaký problém s tlmočením. Fajn, takže zase, že technický problém bol odstránený. To znamená, viac menej takéto firmy ani nepotrebujú nejaké odbory alebo nejakú formu zastúpenia zamestnancov, pretože sú priamým spôsobom zamest- za- zapojení a hlavne pre mladých ľudí je to spôsob, ako ich pritiahnuť do týchto firiem, vlastne už v tej operatíve sú nejakým spôsobom na tom zaangažovaní. Ak sa bavíme ale o digitalizácii a technológiách, ktoré menia úplne pravidlá hry, asi pred dvoma rokmi Eurofund urobil program alebo projekt Nové formy zamestnania, kde sa bavíme o rôznych typoch organizácie práce, vzťahov na pracovisku, pracovnoprávnych úprav a tak ďalej. A tam vidíme, že e, to má pomerne malé dopady na E, zástupní zamestnancov, pretože takéto firmy vlastne nemajú tie tradičné štruktúry pre <laughs> zastúpenie zamestnancov. Takže v najbližších rokoch určite tam môžeme čakať nejaké nové štruktúry, ktoré bude treba vytvoriť, aby tam ten dialog fungoval. Téma e, vzdelávania. V regiónoch, ktoré sme v našom projekte analyzovali, sme sa dozvedeli, že väčšina tých regiónov nemá ani mandát, aby si definovali, aká bude vzdelávacia politika. To sa obvykle robí na celonárodnej úrovni, celoštátnej úrovni, prípadne nejaké iné ministerstva alebo nejaké iné úrady v rámci toho regiónu. Preto e, možno táto téma sa preskočila príliš rýchlo. Čo sa týka rozvoju, rozvoja e, tých zručností, politiky vzdelávania a tak ďalej, je tam iba také nepriame prepojenie. Na druhej strane eh, máme aj niekoľko príkladov, kde aj regionálni aktéry boli úspešní pri ovplyvňovaní napríklad toho, čo sa vyučuje na univerzitách, prípadne na nejakých, nejakých školiacich strediskách a vzdelávacích centrách. A nejakým spôsobom potom tie informácie tečú obytmoma smermi, takže aj tá politika z celonárodnej úrovni eh, informuje to, čo sa deje na tých univerzitách. Čo sa týka malých stredných podnikov. Tam tiež sa dosiahlo istého pokreku v posledných desiatich eh, rokoch. Opäť potenciál na rozvoj tam stále je, hlavne ak berieme do úvahy E, témy, ktoré môžu e, rovnako, byť rovnako, rovnako záťažou a rovnako dlho zamestnávať malé aj veľké firmy. Hlavne ešte teda môžu byť väčšou záťažou pre tie malé firmy integrovať takéto zmeny, pretože majú menšie zdroje a nemajú dostatok špecializovaných jednotiek vo svojej organizácie, ktoré by sa teda exkluzívne mohli venovať týmto témam. Môžem vám uvieť jeden konkrétny príklad nástroje pre podporu medzinárodňovania, a internacionalizácie, tzv. E, webové teda procesy. E, je to, zase, že je to pozitívne aj pre malé a stredné podniky. Keď sa podarí tieto procesy e, nastaviť, tak je možné to integrovať aj do ich fungovania. Čo sa týka legislatívy, um, padla tu otázka, aké by mohli byť teda ten politický rámec. Uh, kľúčová je stabilita tak, aby firmy neboli neustále konfrontované s tým, že sú stále nejaké nové zmeny, ktorým sa musia prispôsobovať. Padla otázka ďalej dopad na investície ohľadne fondov z fondov EÚ. Z pohľadu teda nášho, teda regionálnej politiky, pri podpore výrobe. Myslíme si, že tieto fondy boli naozaj kľúčové pre rozvoj hlavne dostupnosť e, zdrojov vo východnej Európe, ale aj inde, na podporu medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými regiónmi, podpora skúseností, znalostí, čo potom e, informuje opäť e, tvorbu politiky. A otázka na to, či máme nejaké príklady ohľadne spolupráce sociálnych partnerov, Eh, Spomínala som tu dva projekty ohľadne regionálnej politike plus ohľadne podpore, eh, medzinárodná podpora. Vieme, že to vie byť naozaj veľmi efektívne, ak tá podpora vychádza z tripartity nielen alebo z nejaký taký mechanizmus, ktorý podporuje vláda plus ovi dve strany sociálnych, eh, sociálneho dialogu, teda sociálni partnery. Ďakujem pekne. Je pre všetkých veľmi zjavné, že táto téma je naozaj veľmi zaujímavá, pracujem zatiaľ veľmi efektívne, ale zostáva už len 7 minút na našu zaujímavú diskusiu a na záver odovzdávam slovo disku- e, komisii pán Siben Thomas, e, zástupca. Nech sa páči, z útvaru komisie. Ďakujem pekne. Ja som ani nečakala, že sa mi ujde slovo, tak e, dovolte len, aby som poďakovala za vašu pozornosť. Ohľadne toho, čo sa tu povedalo o financovaní, aj my máme z hľadiska nášho fondu, je tam uh, položka pre malé stredné podniky, ktorý táto, táto financovanie zafungovalo veľmi úspešne. Uh, tento projekt v najbližších 18 mesiacoch sa bude teda uzatvárať, vyhodnocovať, plus je tam pár ešte e, veci, ktoré treba doriešiť, ktoré sa tu spomínali, napríklad rozvoj tzv. E, scenáre pre rozvoj výroby, produktivity, platov pre e, najbližšie obdobie, teda horizont výhoja plus čakáme nejakú organizáciu workshopov, seminárov, ktoré budú rozširovať informácie o rozširovaní tejto politiky v jednotlivých krajinách EÚ. No a na záver ešte jedna dôležitá téma. Je tam také nepriame prepojenie s e, ďalšou politikou a s ďalšími druhmi politik Takže dúfame, že tí, ktorých e, zaujímajú napríklad profily tých zručností v, ne, v najbližšej dobe, tak e, tam získajú potrebné informácie. Ďakujeme za e, vaše informácie. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že ste niektorí z vás to mohli doraziť iba dnes, keďže je pondelok, nie je úplne ľahké sa sem dostaviť včas a naozaj nám ostáva už len pár minutiek. A kto chce vystúpiť ako úplne posledný? Toto bola naozaj veľmi intenzívna hodinka. Nech sa páči. Pán Marta, máte slovo, nech sa páči. Výbor pre zamestnanosť. Ďakujem pekne. Ja si som nerátal teda s tým, že by dostane slovo. Vypočul som si kolegov, odborníkov z Eurofoundu. Zaujímajú ma, zaujíma ich práca. Ďakujem aj za prezentáciu. Nezabúdajme, že Eurofound reagoval na požiadavku komisia, že komisia e, sa veľmi angažuje takým veľkým fanúšikom z integrácie Európy v rámci globalizácie Veľmi často to počúvame, že jednoducho túto globalizáciu musíme sledovať, musíme nastúpiť do toho vlaku za každú cenu. A e, vážení odborníci, od, pani od, e, to, s čím nesúhlasím, je, že vy hovoríte o tomto. Pre mňa je globalizácia jednoducho. E, jednoducho e, sa zneužíva práca otrokov mimo, aby sa predávalo nezamestnaným v Európe. To je globalizácia. A dobre, malé a stredné podniky je, je lepšie pomôcť startupom, ktoré už chcú pracovať na medzinárodnej scéne. Ja by som vám chcel pripomenúť, že tieto malé podniky a mikropodniky, hovorím za Francúzsko, predstavujú 90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 z pracovných príležitostí ako zamestnancov a e, keď odkedy sme prišli o 3 milióny pracovných miest, jednoducho je to základná doktrina Európskej únie, ktorá sa e, nazýva e, hospodárskou súťažou, voľnohospodárskou súťažou. Ako chcete chrániť malé mikropodniky, ktoré predstavujú 90 pracovných príležitostí pre zamestnancov? Ako chcete chrániť náš vnútorný trh, ktorý predsa len existuje? Ako chcete chrániť pred touto nekorektnou konkurenciou? konkurenciou, celosvetovou nekorektnou, nekalou konkurenciou. A potom, od, teda to boli otázky, ktoré... No, chcel by som vám položiť aj ďalšie otázky, ale aspoň tieto. Žiaľ, pán Martin, už nemáme priestor pre otázky. Neviem, kedy ste sa narodili. Ja som sa narodila v 50. rokoch a vaše argumenty znejú ako argumenty človeka, ktorý sa narodil v 50. rokoch minulého storočia. Narodili sme sa do úplne iného sveta kde sme si mohli povedať, budem bojovať proti globalizácii. To nestačí. Proti globalizácii sa nedá len bojovať nejakými, nedá sa bojovať proti technickým a ekonomickým zmenám. Je treba zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii nástroje, aby sa aby tým ľudia prešli týmto procesom E, takže budú mať dobré pracovné miesta, budú lepšie kvalifikovaní, vzdelaní, budú mať svoje práva a e, bude tam nejaká miera rovnoprávnosti, tak aby každý mal prácu aj e, aby sme mali dobré ekonomické výsledky, ale nemôžeme si zopakovať 50. roky minulého storočia, preto vôbec sme tento seminár zorganizovali, takže a vítam vás respektíve, budeme potrebovať ďalší seminár, ktorý sa samozrejme bude venovať tomu, čo máme presne robiť, aby sme dokázali udržať dobrú situáciu na trhu, a to nie len v Európe, ale aj mimo Európy. To bude určite takýto seminár nutný. Tak ďakujem vám, že ste sa zúčastnili tej poslednej hodinky, čo bol veľmi intenzívny, krátky, ale užitočný seminár. Ďakujem našim odborníkom.